Vážení kolegovia, myslím si, že by sme mali zahájiť naše rokovanie. Vieme, že niektorí predkladatelia petícií e, už sú na ceste, ale kým sem dorazia, tak e, poďme na formality. Hlavnou formalitou je prijatie programu. Len vás chcem upozorniť, že 24 e, prerokujeme pred 20 a ide tu o občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte. No a potom sa budeme niektorými záležitosťami zaoberať popoludní a myslím si, že týmto, ak súhlasíte, môžeme prijať náš dnešný program. A potom by som vám chcela oznámiť niekoľko záležitostí. Prvou z nich je, že som šťastná, prešťastná, že môžeme medzi nami privítať novú kolegyňu pani Fanny Fontaine, ktorá má skúsenosti z iných výborov, nedávno pracovala vo výbore pre životné prostredie a my máme veľmi veľa petícií, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou, takže naozaj je na čase, že prišla medzi nás ako členka nášho týmu, takže naozaj je veľkou posilou. Prosím, postavte sa fany, aby vás kolegovia videli. Most welcome. And I hope... A takže naozaj vás srdečne vítam a dúfam, že sa k vám budú všetci správať milo. E, tiež by som vás chcela poinformovať, že dnes popoludní nebudeme mať tlmočenie do Dančiny, pretože jednoducho nemáme dostatok tlmočníkov, nemáme dostatok dánskych tlmočníkov, ktorí by boli k dispozícii dnes popoludní pretože paralelne prebieha jedna udalosť, ktorú organizuje e, predseda Tajani k migrácii, takže toto je presne pred radou, takže je to veľmi dôležité ale dúfam, že e, tí poslanci, ktorí budú potrebovať dánštinu, si budú si prepnú na švedštinu. Švedština je jedenáctka veľmi podobná e, dánštine. E, takže nič iné mm, medzi bodmi rôzne dnes nemáme, ale dnes máme na samotnom programe veľmi zaujímavé záležitosti. Prvou z nich je, a čo budeme robiť teraz, to je prezentácia štúdie, aký dopad bude mať Brexit na životy občanov a aké sú tu e, zodpovednosti z e, právomoci a aktivity výboru pre petície. Je tu pani pani Eleonora Spaventa, ktorá nás potom poinformuje. O chvíľu vám dám slovo, ja len chcem osviežiť vašu pamäť že počas posledného roku náš výbor e, dostal asi 140 petícií, ktorí sa týkali referenda e, v Spojenom kráľovstve, ktoré sa konalo temer e, presne pred rokom 23. júna 2016 a bude to mať určité dopady na naše vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Tieto rokovania začali v pondelok a tieto petície majú rôzne témy, ale väčšina z nich sa zaoberá právami občanov. Takže dnes si vypočujeme z niekto, od niektorých predkladateľov petícií, aká je ich situácia a my tiež ponúkame verejné fórum pre týchto občanov a pomerne včas toto ponúkame. Myslíme si, že je to dobre načasované, ale aj tak nebudeme schopní dnes poskytnúť nejakú jasnú odpoveď týmto predkladateľom komisii, ale bude tu aj predstaviteľ predstaviteľ komisie a predstaviteľ stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva. Všetci títo nám slúbili, že tieto posolstva potom e, poskytnú svojim vyjednávacím týmom. Takže dnes dopoludnia si vypočujeme najprv expertov, potom si vypočujeme videoposolstvo e, Michela Barniera, ktorý je hlavným vyjednávačom za Európsku úniu, potom si e, vypočujeme pani Danutu Hübner, Hübner, ktorá je členkou eh, parlamentného riadiaceho výboru pre Brexit a je aj členkou a predsedničkou výboru AFKO. Potom, čo si vypočujeme aj to, čo nám chcú povedať predkladatelia, petícií, takže vlastne toto budeme počúvať celý deň a budeme eh, ich počúvať aj dnes popoludní, ale predovšetkým si najprv vypočujeme výsledky tejto štúdii, ktorú sme zadali. Toto je naozaj veľmi užitočný dokument, vyzerá takto a všetkým vám naozaj srdečne odporúčam, aby ste si to prečítali. Je to dostupné tuto v miestnosti. Takže ponajprv by som dala slovo pani expertke profesorka Eleanor Spaven Valenta má slovo. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma sem dnes pozvali. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som odprezentovala túto štúdiu. Keď eh, ste ma vyzvali, aby som napísala túto štúdiu, my sme reagovali na petície, ktoré výbor Pety eh, dostal vzhľadom na Brexit. A naša štúdia sa zameriava na práva eh, voliteľ, vol, voličov, na práva týchto predkladateľov petície, ale väčšinou tu ide o občanov, o občianské práva a toto odzrkadľuje tieto petície, ktoré som obdržala, keď sme s týmto začínali. Táto časť e, štúdie e, tá sa zameriava tak na občanov Európskej únie, ako aj na občanov, ktorí sú v Spojenom kráľovstve. A práve v tejto časti štúdie som sa snažila identifikovať riziká, ktoré by mohli ktoré by sme mohli brať do úvahy ako inštitúcie pri prebiehajúcich rokovaniach a ja by som navrhla e, určité oblasti, ktoré sú podľa mňa e, dôležité pre občanov a ktoré budú zraniteľné. E, pokiaľ ide o volebné práva, tu boli niektoré petície, ktoré sa stiažovali na fakt, že občania, občania Ehm, Veľkej Británie, ktorí sa zdržiavajú viac ako 15 rokov v Európskej únie, nebudú mať právo hlasovať a, voliť a celkovo sa stiažovali na tento postup. A tento, toto občianstvo v Európskej únii je doplnkový status a je to naozaj e, zraniteľné, takže tu európske e, inštitúcie nemôžu a ani by nemali urobiť veľa, pokiaľ ide o právomoci, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Avšak do budúcnosti to nie je prekvapivé, títo občania e, stratia právo hlasovať do Európska, voliť Európske Európsky parlament a títo občania Európskej únie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ich práva sa presunú na právo, ktoré sa zakladá na občianstve ich vlastného štátu. Takže oni v, budú môcť hlasovať do parlamentu títo občania Európskej únie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, len keď teda majú toto občianstvo svojho pôvodného štátu. No a potom sa pozrieme na mm, e, e, Európsku úniu 26 alebo 27 e, bude závisieť od toho, čo sa stane s Írskom, takže títo bývalí občania, teda títo občania Spojeného kráľovstva stratia toto právo voliť, ale je tu jedna výnimka počas po, vzhľadom, vzhľadom na tieto práva e, tí, ktorí majú právo alebo ktorí majú belgické občianstvo alebo občianstvo Európskej únie budú môcť voliť naďalej. Pokiaľ ide o tieto volebné práva a pokiaľ ide o to, aby sa títo občania mohli obrátiť na ombudsmana, tu uvidíme, aké možnosti tu budú, aké práva britských občanov tu ostanú zachované. Najmä pokiaľ ide o britských občanov v Európskej 27. tí e, si ponechajú to právo, e, petičné právo a obracať sa na ombudsmana, e, pretože toto právo majú všetky, všetci občania, ktoré majú trvalý pobyt v Európskej únii, ale nebudú sa môcť zúčastňovať európskych občianských iniciatív, pretože toto môžu len občania Európskej únie. A európsky občania v Spojenom kráľovstve e, si ponechajú všetky práva, aj keď ich možno účinnosť bude obmedzená. A potom veľká otázka ostáva, či Angličania budú e, môcť používať svoj jazyk po Brexite, pretože mm, táto Európska občianská iniciatíva, väčšina z týchto iniciatív sa tak či tak e, predkladá v angličtine, takže samozrejme tam je účasť viacerých členských štátov. Takže je tu také riziko, nakoľko to bude účinné, ako na, nakoľko bude táto Európska občianská iniciatíva účinná a ako budú môcť oni vykonávať svoje práva v angličtine. No a tá hlavná časť štúdie sa zaoberá predovšetkým právom občanov Spojeného kráľovstva v Európskej 27 a potom občanov EÚ e v Spojenom kráľovstve a je tu niekoľko návrhov, čo by sme mohli urobiť, čo by sa malo urobiť e, v rámci týchto rokovaní. Ale my sa snažíme identifikovať a vyjasniť rizika komisár zverejnil jeho vlastný postup počas rokovaní, ktorý je veľmi komplikovaný, ale s tým e, súhlasím, ale oni sa snažia zachovať všetky práva týchto občanov, migrujúcich a Spojené kráľovstvo toto e, tiež v dohľadnej dobe zverejní, pravdepodobne pondelok. Takže e, zamýšľame sa nad tým, čo sa stane po Brexite a my tu máme rôzne druhy e, týchto občanov, týchto rezidentov, krátkodobí rezidenti, to je 0 až 3 mesiace a to je bezpodmienečné, čo sa stane s týmto, to bude závisieť od toho, či budeme mať nejakú dohodu o tomto, o, cestovaní bez víz v rámci Európskej únie alebo z únie do mm, Spojeného kráľovstva a tak ďalej a tak ďalej. No a potom, čo bude najdôležitejšie eh, po Brexite takou najcitlivejšou, najzraniteľnejšou skupinou budú tí strednodobí rezidenti, čiže 3 až 5 rok, 3 mesiace až 5 rokov a títo rezidenti, možno im sa podmienky zmenia, pretože po tom, čo sa zákonne zdržiavali 5 rokov na území iného členského štátu, sa môžu stať stálym rezidentom a to sa zdá, že to sa asimilovalo tamer úplne a teda sú vlastne ako keby mm, občanom toho štáta, štátu. Takže Takže by som začala tým, že by som poukázala na to, aké sú existujúce práva, aké rizika, aké politické odporúčania tu existujú ktorýkoľvek nový občan sa môže presťahovať a bývať a má všeobecné právo na rovnaké zaobchádzanie, čiže nebude diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti a to sa týka všetkých oblastí života. No a potom sú tu aj e, právo na zjednotenie rodiny a toto sa uskutočňuje v rámci vnútroštátneho práva a toto sa týka najmä Spojeného kráľovstva, kde tieto práva na zlu zlúčenie rodiny sú naozaj prísnejšie ako tie, ktoré sú podľa práva Európskej únie a potom majú aj právo vrátiť sa do pôvodného členského štátu vrátane privedenia svojej rodiny do tohto štátu. A toto bude tiež relevantné, pretože tu je nebezpečenstvo, že e, občania Spojeného kráľovstva, ktoré sa vysťahovali do Európskej únie, a ktorí sa vrátia do Spojeného kráľovstva, k tým e, na nich sa bude uplatňovať právo Spojeného kráľovstva a nie Európskej únie. No a potom e, tie práva expatov, to sa neuplatňuje správnym spôsobom, to nefunguje dobre a máme niekoľko prípadov, kedy na tie sa vlastne ani nebudem zameriavať, keď toto občianstvo Spojeného kráľovstva sa môže použiť proti e, tomu občianstvu alebo štátnej príslušnosti. Um, Čiže ako to funguje podľa práva EÚ? Zjednoč zjednodušená verzia. V zásade, aby mal občan právo na pobyt v inom členskom štáte, než je štát jeho príslušnosti, musia byť splnené isté podmienky. Musí byť buď ekonomicky aktívny, alebo ekonomicky nezávislý. Ekonomicky aktívne sú tie osoby, ktoré buď pracujú, alebo sú samostatne zárobkovo činné. Buď zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné. Ehm, e, táto situácia je v práve EÚ definovaná veľmi všeobecne, pretože každý, kto vykonáva nejakú skutočnú a e, vieryhodnú aktivitu, e, spadá po túto definíciu. Patria sem aj osoby, ktoré pracujú veľmi krátko, napríklad 2 či 3 hodiny týždenne. To stačí na to, aby sa na občana vzťahovala ochrana Európskej únie. Um, Chcela by som na to poukázať aj neskôr, ale práve osoby pracujúce na skratený pracovný úvezok alebo osoby s atypickými pracovnými zmluvami sú osobitne vystavené riziku Brexitu, pretože dokonca aj teraz členské štáty často neuznávajú alebo neuplatňujú judikatúru súdneho dvora. E, európsky, e, európske právo má isté podmienky, ktoré sú dôležité. To znamená, že pokiaľ ide o samostatne zárobkové činnosti, činné osoby, tak sú tu isté Prahy. Napríklad, ale v Európskej únii, pokiaľ niekto chce pôsobiť ako inštalatér, dajme tomu z Polska, vo Francúzsku, tak nemusí splňať požiadavku na minimálny príjem. Ale existujú aj niektoré ekonomické činnosti, ktoré poskytujú právo na rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte a to aj v prípade, že osoby pracujú na skrátený úvezok alebo len veľmi málo hodín týždenne. Platí to predovšetkým pre ženy, ktoré majú rodinné povinnosti. A potom sú tu také kategórie ľudí, ako sú penzisti, študenti, ekonomicky neaktívne osoby. Aby tieto osoby mali právo na pobyt v niektorom členskom štáte, musia mať buď dostatočné prostriedky, musia mať komplexné zdravotné poistenie a sem patria aj študenti a, čo je veľmi dôležité, pre britských občanov v zahraničí penzisti. E, v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia nemusia mať dôchodcovia komplexné zdravotné poistenie, pretože toto hraní, hradí e, príslušný členský štát, čo je veľmi dôležité, pretože pre tieto osoby je ťažké zabezpečiť si súkromné zdravotné poistenie. Mnohí občania EÚ si jednoducho neuvedomujú, že právo na pobyt, na zákonný pobyt si od nej vyžaduje mať komplexné zdravotné poistenie. E, je tomu tak preto, že väčšina občanov EÚ jednoducho ne, chode, sa ne, ne, nepresúva do iného členského štátu, aby tam požadovali sociálne dávky. Ale toto by sa malo zmeniť a malo by to mať e, reálny dopad na práva občanov po Brexite. Čiže o tom treba uvažovať. Teraz e, veľmi e, stručne posúdime najprv situáciu britských občanov EÚ a potom by som prišla k občanom EÚ v Spojenom kráľovstve. E, ja samozrejme nepodceňujem výzvy pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, ale dôvodom je to, že e, toto bude vec dohody a bude to vec, ktorá sa bude vzťahovať predovšetkým na britských občanov, ktorí majú pobyt v, 20, v Európskej 27. Vo svojej štúdii zdôrazňujem, ako e, v prvom rade e, nemáme tu žiadny precedens, nemáme žiadnu judikatúru, žiaden rámec, ktorým by sme sa mohli riadiť. A keď uvažujeme o britských občanov, ktorí dobrej viere sa presťahovali do iného štátu a uplatňujú tam práva, ktoré sú im zverené európskym právom, sa zrazu môžu ocitnúť v situácii, keď už nemajú túto ochranu. Existujú dva spôsoby, akým by sme k tomu mohli pristupovať, dokonca aj teoreticky. E, poprvé, mohli by sme sa na britských občanov pozerať ako na bývalých občanov EÚ, e, pre ktorých je to bývalé e, občanstvo EÚ ešte stále relevantné. Druhou možnosťou, ktorú navrhujú mnohí, je, že, oso- že tieto osoby by sa z večera na ráno stali občanmi tretich krajín a mohli by sa ocitnúť v situácii, ktorá je dokonca ešte menej výhodná, než je situácia občanov tretich krajín. E, čiže ja sa pripravám skôr za to, aby sme tieto osoby označovali za bývalých občanov EÚ a myslím si, že E, občania e, Spojeného kráľovstva v EÚ by si mali zachovať väčšinu práv, ktoré sú im zverené e, príslušnou smernicou. Ja som sa snažila zdôrazniť, prečo je to dôležité. V tejto štúdii sa nachádzajú aj tabulky, v ktorých porovnávame to, ako by sa mohla situácia líšiť v závislosti od toho, a do aké kategórie budeme zaraďovať týchto občanov. E, pokiaľ ide o britských občanov žijúcich v EÚ, e, títo by si v rámci osobitného postavenia zachovali práva, e, napríklad právo na samostatnú zárobkovú činnosť a nevzťahovali by sa na nich e, nejaké požiadavky na minimálny príjem, ale stále by to boli problémy pre študentov a dôchodcov, pretože právo dôchodcu e, prejsť e, a žiť do iného členského štátu a mať tam pobyt je určované aj koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia. A pokiaľ krajina nebude spadať pod tento systém, pod túto koordináciu, človek nebude mať nárok na ochranu podľa systému zdravotného zabezpečenia. E, pre študentov môže nastať takisto problém, pretože E, títo študenti si nemusia uvedomovať túto potrebu komplexného zdravotného poistenia. Je to, zatiaľ to nie je e, veľký problém, najmä pre e, študentov, ktorí študujú ešte pred dosiahnutím magisterského titulu, ale je to zvlášť dôležité pre doktorantov. A pokiaľ ide o um, britských občanov a ich právo na rovnaké zaobchádzanie, e, tu je rozdiel aj pokiaľ ide o to, že e, by museli mať tzv. kartu e, o trvalom pobyte, akú v súčasnosti dostávajú osoby z tretich krajín, aby sa mohli voľne pohybovať na území EÚ. Keby sme sa rozhodli, e, ja som študovala túto otázku štátnej príslušnosti a hovorím teda o týchto bývalých e, občanov EÚ, ale pokiaľ by sa E, súdny dvor rozhodol inak a pokiaľ by boli tieto osoby považované za osoby z tretich krajín, tak by z jednoho dňa na druhý stratili tieto práva a ich postavenie by nebolo veľmi závidenia hodné, pretože britskí občania by e, museli sa riadiť inými pristávalickými pravidlami. Nemám tu na mysli Irsko, to je osobitná kategória, ale museli by byť museli, mohli by mať prípadne aj vízovú povinnosť a bolo by museli by splňať niektoré požiadavky týkajúce sa Eh, zamestnávania, čo by mohlo dať do nepriaznevej situácie najmä osoby, ktoré pracujú napríklad len málo hodín týždenne. A právo na rovnaké zaobchádzanie týchto osôb by záviselo od vnútroštátnej legislatívy tej eh, krajiny, ktorej, do ktorej tieto osoby prešli skôr, než bolo prijaté rozhodnutie o Brexite. Ja si myslím, že by mali by tieto osoby chránené. Mohli by e, mať povinnosť, e, vízovú povinnosť podľa šengenského systému, o tom by sa dalo rokovať a po piatich rokoch pohy, pobytu by sa mohli stať, e, by mohli dostať povolenie k dlhodobému či pobytu bez ohľadu na to, čo sa stane. Myslím si, že existujú osobitné riziká pre všetkých občanov. Tieto politické odporúčania sa mimochodom vzťahujú aj na európskych občanov v Spojenom kráľovstve. V prvom rade z pohľadu štátnej príslušnosti komisia to jasne povedala, Ehm, migrácia pred dňom vystúpenia eh, Spojeného kráľovstva z EÚ, tak bude eh, relevantná tá situácia, ktorá existovala pred týmto dátumom a potom dátume. O tom budem hovoriť neskôr. Uh, Inštitúcie by rozhodne mali jednoznačne vymedziť, čo máme na mysli e, pod slovom zamestnanie alebo práca. E, ja som s viacerými kolegami uskutočnila viacero štúdií a zistili sme, že viaceré členské štáty sa nedodržiavajú súčasné pravidlá, ktoré ustanovil súdny dvor v súvislosti s e, postavením pracovníkov. Napríklad pokiaľ ide o pracovníkov na skratený úvezok E, e, toto je veľmi dôležité práve z hľadiska Brexitu, pretože pokiaľ nebude uznané postavenie či štatút existujúcich pracovníkov, e, či už na plný alebo skrátený pracovný úvezok, tak títo by mohli stratiť toto svoje postavenie. To je veľmi dôležité v, Európsi, v členských štátoch EÚ. EU. Keď totiž občan prejde do iného členského štátu a nie je v čase Brexitu označený za zamestnanca či pracovníka, tak by mohol stratiť um, niektoré práva, čo je veľmi dôležité. V európskej legislatíve existuje spôsob, ako riešiť otázku uh, migrujúceho pracovníka, ktorý sa stane nezamestnaný E, problémom je, že vždy sa takáto osoba musí zaregistrovať na úrade práce e, štátu pobytu. Niektorí občania to e, robia a niektorí nie, lebo môže sa stať, že napríklad v keď odejete z krajiny v júni a vrátite sa v septembri, tak nemáte už žiadnu možnosť žiadať o um, podporu v nezamestnanosti. Takže myslím si, že to, či sa osoba zaregistruje na úrade práce, e, nemalo by to ovplyvniť postavenie v rámci Brexitu, pretože si nemusí táto osoba uvedomovať túto povinnosť registrácie na úrade práce. Ale Ehm, napríklad mohli by byť ľudia, ktorí majú dostatočné vlastné prostriedky a e, pracujú prerušovanie, proste majú prestávky v, tomto, v tejto pracovnej činnosti. Okrem toho sa musí prihliadať na e, rodinné povinnosti. Napríklad, pokiaľ sa musí niekto starať o deti, o staršie osoby alebo o zdravotne postihnuté osoby, tak je e, nevyhnutné prerušiť e, výkon pracovnej činnosti. Toto by mohlo ovplyvniť situáciu týchto opatrovateľov v čase po Brexite. Myslím si, že inštitúcie by mali prihľadať aj na túto skutočnosť. Podľa mňa e, neprítomnosť komplexného zdravotného zabezpečenia či poistenia by sa nemala, e, to by sa nemalo brať do uvahy pretože máme e, Európsku kartu zdravotného poistenia, máme Európske občanstvo a myslím, že sme vytvorili očakávania u občanov. E, preto by sme si mali dávať veľký pozor na to, aby sme neuplatňovali nejaké sankcie proti osobám, ktoré sa presťahovali do iného členského štátu a e, nesplnili niektoré tieto alebo ne, ne, eh, ne, nevyhovujú niektorým týmto požiadavkám. Toto sú veci, ktoré treba mať na pamäti pri dojednávaní eh, alebo pri, pri rokovaniach o dohode je dôležité, aby si osoby e, zachovali svoje právo na pobyt. E, samozrejme, sem do toho vstupuje aj množstvo detí. A v najlepšom záujme detí je, aby sa brali do úvahy ich požiadavky na vzdelávanie v týchto dohodách. E, bude tu jeden veľký problém, ktorý sa už teraz prejavuje v Spenom kráľovstve, pri podávaní žiadosti o trvalý pobyt. E, súvisí to s ťažkosťami pri dokazovaní e, postavenia žiadateľov. Ehm, tie osoby, ktoré sú zamestnané, tak e, majú e, šťastie v tom, že majú pracovné zmluvy, majú záznamy e, v daňovom úrade, ale neplatí to pre všetky osoby, takže môžu nastať problémy pri vyžadovaní dôkazov o postavení človeka. Tieto pravidlá by mali byť rovnaké pre všetky členské štáty a nemali by mať členské štáty právo voľnej úvahy, e, pretože vieme, že niektoré členské štáty by mohli byť efektívnejšie, iné menej. Ale pokiaľ ide o požiadavky na e, zdokladovanie e, svojho štatútu, tak tu by mohli nastať neočakávané problémy. Malo by to byť ustanovené európskym právom. Čo sa stane s občanmi EÚ v Spojenom kráľovstve? Tu by som chcela zdôrazniť, že toto by sa mohlo stať v prípade, že nebude dosiahnutá dohoda. Dúfam, že to tak nebude. Ale Spojené kráľstvo nemá jednoduchú situáciu. Ja hovorím ako niekto, kto tam pracoval na univerzite. Vieme, že univerzity v Spojenom kráľovstve zamestnávajú mnohé osoby z iných štátov EÚ. Um, ehm, mohli by sa teda Spojené kráľovstvo dohodnúť, že všetkých tých ľudí, ktorí nemajú automatické pracovné povolenie, budú presunuté. Ale ehm, toto by mohlo fungovať pre človeka, ako som ja. Ja mám, dám tomu, trvalú pracovnú zmluvu, ale mohlo by to byť oveľa náročnejšie pre niekoho, kto má dočasnú pracovnú zmluvu alebo príležitostnú prácu a pre osoby, ktoré pracujú na skrátený úvezok alebo majú uh, E, netypické pracovné zmluvy a tak ďalej. My vieme, že takýchto osôb je veľmi veľa. Mám napríklad na mysli reštauračný biznis, kde e, sú takéto kontrakty pomerne bežné. Je tu ešte aj otázka týkajúca sa načasovania. V súčasnosti britské orgány uznávajú štatút pracovníka až po troch mesiacoch. To znamená, Ehm, po troch mesiacoch, čo znamená, že tí, ktorí majú atypické zamestnanie, atypické pracovné zmluvy, sú v zraniteľnej situácii. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o podnikateľov alebo teda živnostníkov, tam sú požiadavky na minimálne investície. No a ak to bude musieť platiť aj na európskych občanov, tak potom náš poľský inštalátor um, ehm, Ehm, nebude mať eh, právo zotrvať. Eh, viete, že ekonomicky neaktívni sú vždy veľmi zraniteľní, potrebujú minimálny príjem a existuje aj značné riziko ďalších poplatkov. Čiže viete, že e, v Británii sa uplatňujú pomerne vysoké poplatky, pokiaľ ide o žiadosti o víza. A situácia e, s rodinnými príslušníkmi by tiež bola katastrofická, pretože na teraz e, existuje požiadavka na minimálny príjem pre pre rodinného príslušníka a je to 18 600 libier ročne. To znamená, že e, tí, ktorí zarábajú menej, e, nebudú možno mať právo na to, aby s nimi zotrvali rodinní príslušníci v krajine, čo nie je ideálna situácia. nie je to na mňa, aby som odporúčala Spojenému kráľovstvu, ako mali postupovať, ale ja by som skôr odporúčila, alebo skôr by som odporúčala vyjednávateľom, eh, aby si dali na to pozor. Um, myslím si, že tie nulový počet hodín a tak ďalej by sa nemali uplatňovať ani ako prezumcia. Teraz sa to uplatňuje, sú vyvratiteľné, ale uh, um, pracovníci vedia, že dostanú, môžu dostať len formou listu napríklad, ich môžu prepustiť a je naozaj zásadné, aby bolo jasne povedané, že ne, nemôžno uvaľovať alebo nakazovať minimálny počet hodín a tak ďalej, alebo nejaký minimálny príjem pre živnostníkov v Spojenom kráľovstve, minimálne pokiaľ ide o žiadosti o, po, o trvalý pobyt, um, minimálne tie dôkazov, dôkazy, ktoré musia predkladať občania, to, je, to, je, to sú ohromné, to sú rozsiahle dokumenty, um, preto je zásadné, aby po Brexite uh, v prípade tých, ktorí sú v Spojenom kráľovstve, aby aby, aby naozaj bol objem takýchto dôkazov odľahčený, aby ich bolo, aby, aby boli, aby ich nemuseli tak veľa predkladať. A možno, že aj britská vláda si tak bude želať, pretože spracovať žiadosti tých, toho 3 milióna, tých troch miliónov EU občanov nebude určite jednoduché. Ja si myslím, že ekonomicky neaktívni by určite nemali byť nejak spenalizovaní za to, že nemajú, eh, že nemali eh, komplexné zdravotnícke poistenie v minulosti a ešte existuje aj problém, ktorý sa e, týka prístupu k zdravotníckému prístupu, e, systému, ktorý by mal zostať otvorený, ale ja si myslím, že my by sme mali umožniť ekonomicky neaktívnym občanom, aby zaplatili e, nejaký zdravotnícky poplatok, E, ktorý je oveľa nižší ako súkromné zdravotné poistenie, ktoré je 150 libier. Takisto by sme mali zaručiť e, návrat e, týmto občanom EÚ, teda musím to rýchlo uzavrieť, takže zo pár vecí k trvalému pobytu. Takýto to pobyt sa udeluje 5 rokov po pobyte, o tom, čo človek pobýval na území, ale Európsky súdny dvor objasnil, že je pobytom v zmysle 2435, to znamená, že občania, ktorí sú neaktívni a musia, teda musia dokázať, že za tých 5 e, rokov prispievali do systému a že majú dostatok zdrojov, čo nie je tak jednoduché dokázať. Uh, a existuje teda problém s kontinuitou pobytu. Musíte tam byť e, každý, pobývať každý rok 6 mesiacov a e, vyvstáva z toho celý rad problémov s dôkaznými, v spojitosti s dôkaznými prostriedkami. Podľa mňa tým najväčším rizikom, ktoré v tom je, že je teda otázka dôkazová, otázka malého povedomia európskych občanov, ktorí sa vysťahovali do krajiny a ktorí nevedia o týchto podmienkach a o dôkazných prostriedkoch, ktoré potrebujú. A opätovne, neregistrácia e, na úrade práce by znamenalo, že sa toto obdobie preruší. Čiže ak ak to nie je dodržané, tak to jednoducho prestáva platiť. Myslím si, že by sme sa si mali pre... Myslím, že by sme Myslím si, že by to malo platiť tak, že tých 5 rokov by malo platiť aj ak nesplňate podmienky, teda s tými obdobiami a s tým zrátavaním, ale tu, myslím, že som až optim, myslím, že som príliš optimistická. Uh, No a Ďalej, ďalej je tam teda to, čo som hovorila, neregistrácia na úrade práce. Myslím si, že by sme mali mať určitý prístup spoločenstva k obdobiu zamestnania. To znamená, že ak ste, ak ste išli na dovolenku, ak ste sa starali o dieťa, ale ak bolo zamestnanie, myslím, že by sme ho mali, myslím, že by sme ho mali, na ňo mali nahľadať ako na blok, a potom, ak sa staráte o dieťa, o staršiu osobu, e, to by, to by tam tam, e, tam to by sa malo tiež uplatňovať, tiež zaratávať a e, myslím, že toľko, toľko potom je tu ešte potom potom je ešte v závere dokumentu tabuľka, kde sa hovorí o tom, ako, ako, ako sa veci môžu zhoršiť a podobne. Ďakujem pani profesorka, ja som vám veľmi poďačná za to, že ste tu dnes e, s nami boli. Dúfam, že zostanete a budete môcť odpovedať na otázky kolegov, ale teraz a už e, teda nás čas tlačí. Máme tu veľa predkladateľov petícií medzi nami, ktorí sa chcú ujať slova. Je tu aj pani Hübner, ale v prvom rade by som vám chcela predstaviť Mišela Barnie, to je hlavný vyjednávač EÚ, ktorý bohužiaľ s nami dnes nemôže byť, ale zaslal nám videoposolstvo adresované e, predkladateľom žiadosti, že vypočujme si pána Barnie.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 Ďakujem Michelovi v neprítomnosti, nám zaslal toto videoposolstvo. Poprosím pani Danutu Hibner, ktorá je predsedníčkou výboru pre ústavné záležitosti, ktorý je gestčným výborom pre záležitosti Brexitu. Samozrejme, pani Hübner sleduje veľmi pozorne tento proces a je členkou riadiaceho výboru pre Brexit. Nech sa ti páči, Danuta. Áno, ďakujem ti veľmi pekne, Cecília. V prvom rade by som vám chcela poďakovať za to, že ste mi umožnili tu vystúpiť dnes za prečítať si vynikajúcu správu pani profesorky. Myslím, že to naozaj krásne doplňa všetky ostatné správy a ehm, pojednáva teda o otázkach práv občanov a o Brexite. Mnohí naši ko- koleg- my, kolegovia z parlamentu, oceňujeme, že výbor PETI sa týmto zaoberá, že to napomáha k lepšiemu porozumeniu a lepšie napomáha a, a pomáha lepšiemu porozumeniu aj dôsledkom tohoto všetkého. Hovoríme o právach. Samozrejme, mali by sme ísť aj nad rámec práv, pretože samozrejme ten dosah to bude mať na všetky e, oblasti. Mm. A Chcem vás ubezpečiť, že ochrana individuálnych eh, práv je vnímaná zo strany na všetkých v parlamente ako zásadný element európskeho právneho poriadku, um, a ktorým samozrejme to sa všetko riadí princípmi a um, budeme k tomu pristupovať veľmi seriózne a všetci tí samozrejme, ktorí budú vyjednávať o týchto otázkach, určite vás to neprekvapí, e, že otázka, keď, keď poviem, že otázka práv je bez akýchkoľvek pochybností top prioritou v kontexte rokovaní a e, myslím, že zavládol široký konsenzus nielen v parlamente, nie je to bežné, ale stáva sa to niekedy. Myslím, že všetky európske inštitúcie sa na tom zhodli. Aj to, čo povedal vlastne pán Barnie, všetky, všetky 27 členských štátov sú si zajedno, pokiaľ ide o túto prvú tému rokovaní o Brexite a e, teší ma, že som počula, že pani profesorka, vy ste zdôraznili vo svojej správe e, veľa aspektov vo vzťahu e, k dôsledkom Brexitu, ale vychádzajúc z konkrétnych príkladov a prípadov, pre nás e, je to dôležitý zdroj informácií, myslím, že nielen e, na výbore PETI, ale aj v rámci celého parlamentu. Ehm, všetci, všetci počúvame, načúvame pozorne a mm, venujeme sa tejto veci. Naši, aj naši experti na európske právo nám hovoria, že ochrana nadobudnutých práv je extrémne limitovaná v medzinárodnom práve a čo je jasné, je, že neexistuje žiadny precedens tak veľkého počtu ľudí, ktorí, ktorí, ktorí mm, sa rozhodli, e, urobili určitú voľbu zmeniť životnú situáciu, ale e, k určitému dátumu to jednoducho prestane platiť. Čiže to je dôležité z ľudského hľadiska, z právneho hľadiska. Často nám, e, často um, Cecília, počúvame o týchto prípadoch, o postupených prípadoch a e, vnímame to, že úroveň obáv je veľmi vysoká, čo je pre nás signálom a ja vás chcem ubezpečiť, že Budeme za to bojovať, budeme to hájiť. E, vlastne práve európskych občanov to je obrovský výdobytok e, Európskej únie a my si ho ceníme nadovšetko. Ja, tak ako bolo v správe uvedené, my vidíme, vnímame túto záležitosť ako záležitosť veľkých rozmerov, nesmierne dôležitá vec. Polit- prakticky e, chceme zaručiť kontinuitu, právnu istotu všetkým tým občanom, ktorých sa to týka. Preto preto sme prisudili týmto otázkam obrovskú prioritu v parlamente. Dúfame, že sa vyhneme akýmkoľvek narušeniam, ale naozaj sa budeme snažiť, aby tomu tak nebolo. Ale určujúcim faktorom budú samozrejme rokovania. Tá diskusia nemôže začať, ne, ne, nemôže skončiť zajtra Eh, musíte nám dať vedieť a informovať nás. Tých stratégií je veľa, ja vám predtým, než skončím, len niečo poviem. My sme počúvali expertov, eh, tých, ktorí sa tomu venujú. Hovorili sme s nimi, že my sme mali mať nejakú stratégiu ochrany práv. Aj ak eh, štatút občianstva sa nebude dodržiavať. Mm, čiže Diskutovali sme o právach, ale ešte je tam jedna vec, ktorú ste možno našli aj v našom uznesení. Možnosť zachovania si občianstva cestou pridruženého občianstva. To je taká nelahká možnosť, ale pretože by, by bolo treba meniť zmluvu, ale je to niekde možnosť, niekde. Je, je aj takáto možnosť eh, v rukáve niekde, ale uh, len e, na záver poviem, že e, to skúmanie, výskum, vaše skúsenosti, váš príspevok e, je pre rokovania nesmierne dôležitý, ale keď, keď vás tak počúvam, tak my ako zákonodarci sa veľa od vás učíme a je to aj, a vlastne je to pre nás aj, taká, aj, aj také poučenie um, a vieme, že musíme posilniť práva občanov, musíme uvažovať e, o tejto veci, keď budeme diskutovať o budúcich reformách, že túto skúsenosť, ktorá teraz prichádza, že ju môžeme využiť aj na dlhodobé úvahy o, o zlepšení e, štatútu občanstva a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Áno, aj to odzrkadľuje opäť to, že otázka Brexitu sa týka nás všetkých, všetkých výborov a pochopiteľne a výbor AFKO je, je e, tým hlavným, hlavným výborom. Ale čo je dôležité, treba, aby prebehlo demokratické skrutinium počas tohto procesu. Čiže Danuta, my ti ďakujeme. E, kolegovia požiadali aj o slovo, ale ja by som sa teraz posunula rada ďalej k našim hosťom, k našim žiadateľom, našim predkateľom, aby sme trošičku posunuli tú diskusiu. Poprvé, ide o dosah referenda na európske občianstvo a európskych občanov, teda tých, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, občanov, Čiže 9023 je prvá žiadosť, pokiaľ ide o zachovanie si práv e, európskych občanov, ktorí sú v Spojenom kráľovstve. Pani predkladateľka tu nie je, ale ide o Týka sa to samozrejme tých občanov, ktorí konali v bona fide, v dobrej viere. Na nich sa to samozrejme vzťahuje, na nich má obrovský dosah výsledok eh, referenda a hovorí sa o tom, že právo treba eh, zachovať a nemožno ho retroaktívne odňať, eh, keď sa dohodne, dohodnú podmienky stiahnutia. Všetky petície, ktorými sa budeme my dnes zaoberať, ostanú otvorené z zrejmých dôvodov. Takže toto bola tá prvá a tá druhá je 1419 lomeno 2016. Predložil to pán Dimitrios Pajkopolos, e, tá istá záležitosť. E, tiež tu nie je, ale má veľké obavy a, a, a dostal aj e, za, poistenie, zdravotné poistenie je kvalifikovaný učiteľ, čiže má ten status e, QTS a toto sa bude týkať aj arbitráže a potom by mu e, to pripravilo tieto práva, takže aj toto ponecháme otvorené. A teraz prejdeme na petíciu 470, ktorú predložil pán Ignacio Romero Romero. Je tu 6139 podpisov a tu ide o zachovanie práv e, občanov EÚ, ktorí pobývajú v Spojenom kráľovstve a britských občanov, ktorí pobývajú v Európskej únii. A títo predkladatelia tu sú, takže máte 3-4 minúty. Pán Ignácio Romero Romero aj mm, pán Bilal Šabil. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám umožnili umožnili odprezentovať našu petíciu. Táto petícia bola predložená na inej platforme a my sme už teraz zozbierali viac ako 6 tisíc podpisov. Našu petíciu mm, iniciovali e, španielskí občania, Španiola Zerundidas, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ale aj Briti, ktorí žijú v eh, Španielsku a toto je obsah našej petície a tento sa týka všetkých občanov, ktorí žijú v Európskej únii, Britov, ako aj občanov EÚ, ktorí žijú v Británii. Takže ja by som vám vysvetlil situáciu. Ako iste viete, to už bolo už uvedené, Eh, asi pred rokom bola teda táto, tá, táto, táto referendu a eh, my sme vlastne predmetom tejto petícii a teraz eh, žijeme v neistote, nemáme zaručenú, zaručené naše právo, že budeme môcť naďalej žiť v tých krajinách, v ktorých sme žili dot, do, doteraz. A mnohí občania Európskej únie sa rozhodli, že budú demonstrovať, že budú bojovať za svoje práva, ako napríklad trvalý pobyt alebo osvedčenie o trvalom pobyte. Avšak je tu veľké percento týchto žiadostí, ktoré boli um, no, Úradom pre vnútroštátne záležitosti zamietnuté a um, títo občania, keď príde k Brexitu, e, budú vo veľkej neistote. No a potom naša komunita považuje za veľmi, e, za veľmi, za veľmi komplikované dosiahnuť potrebné podmienky, ako napríklad trvalý pobyt alebo osvedčenie o trvalom pobyte a to sa týka napríklad študentov, ľudia, ktorí vykonávajú starostlivosť, ľudia, ktorí sa starajú o deti. A toto je naozaj táto táto, táto požiadavka na toto zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie a a tiež teda e, zdravotnícky, národný zdravotnícky systém v, v UK im neposkytol toto sociálne a zdravotné zabezpečenie. A títo občania sa rozdeľujú do dvoch skupín. Tí, ktorí e, sa naďalej zákon nebudú zdržiavať v UK, teda tí, ktorí sú teraz zamestnaní, alebo ktorí, po, ktorí splňajú tieto požiadavky, alebo tí, ktorí e, nesplňajú tieto požiadavky. A toto je naozaj bezpodmienečne nutné, aby v rámci týchto rokovaní sme zabezpečili aj práva tej druhej skupiny. A tí, ktorí sa nedávno v, tejto, v týchto príslušných krajinách mm, ubytovali, umiestnili, tí nebudú mať zabezpečené svoje práva či už e, sú to tí, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, alebo tí e, Briti, ktorí žijú v e, Európskej únii. Takže tuto, toto sa nevzťahuje na tých migrantov a ktorých sa to potom v tom roku 2019 bude týkať. No a potom aj tí ostatní migranti, ktorí požiadali o ochranu svojich práv, teda v krajinách, e, mnohé e, krajiny Európskej únie neakceptujú e, štátnu príslušnosť Spojeného kráľovstva, okrem toho niektoré krajiny Európskej únie ako Španielsko, kde sú títo naturalizovaní občania, e, neuznajú potom túto, e, túto štátnu príslušnosť pôvodu, takže tá e, situácia je takáto a musíme zvážiť rôzne práva musí tu byť formálna záruka, ktorú poskytneme všetkým a zdôrazňujem všetkým. E, tých, tým občanov, ktorí sa dotýka Brexit. To nemá byť len priorita, ale aj tí pra, právoplatní občania alebo e, rezidenti a musí tu byť aj tá, tá, tá zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie a e, to sa netýka všetkých občanov, ale e, tu ide e, o to, aby sme zachovali všetky základné práva týchto rezidentov a týchto migrantov. Okrem toho, aj keď uznávame túto štátnu príslušnosť a suverenitu členských štátov, nesmieme podporovať Nesmieme podporovať členské štáty v tom, aby neuznali túto štátnu príslušnosť. No a e, tiež e, okrem týchto rokovaní o právach občanov, ktoré musia byť prioritou, tieto rokovania e, musia byť zaramcované a nezávislé, pokiaľ ide o ostatné záležitosti, či už sú to mm, či už sú to ekonomické alebo obchodné dohody. Čiže nesmieme okliešťovať práva občanov, čiže predovšetkým občania vzdelávania. O to ide. Ďakujem veľmi pekne. This... Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram diskusiu k tejto tematike. A áno, presne, ospravedlňujem sa, ja som zabudla, že je tu ešte jeden predkladateľ petície, čiže pán Bilal Šabír tiež sa vyjadri k tejto petície. Ja som sem prišiel eh, v mene občanov Spojeného kráľovstva v roku 2016 po Brexite sme vznikli ako skupina a podporujeme týchto občanov Spojeného kráľovstva, aby sa zachovali ich práva, ktorí žijú mimo Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo je momentálne domovom 3,5 mm, milióna obyvateľov Európskej únie a budú dotknutí týmto Brexitom. A potom sú to aj e, títo občania Európskej únie, ktorí naďalej si musia zachovať svoj, e, svoj štatus. Sú tu dve také citlivé a zraniteľné e, skupiny, teda tu sú to tí, ktorí sú ešte stále v, Európskom, e, v Spojenom kráľovstve, alebo tí, ktorí sú handicapovaní, alebo ktorí aj takí, ktorí e, teda sú samostatne zárobkovo činní, ale nemajú toto zdravotné poistenie a potom aj ich, ich rodiny príslušnosti. Čiže my tu máme také nariadenia, ktoré sa týkajú e, tohto, e, tejto, tejto, tohto výstupu, ale potom e, mm, toto právo na pobyt sa stalo veľmi byrokratickým a potom aj tieto žiadosti majú niekoľko strán a vo februári tohto roku to znamená, že každá časť, e, ke, musí byť každá časť vyplnená. Keď napríklad nezaškrtnete nejakú kolónku, tak táto žiadosť bude považovaná za e, neplatnú a 25 e, libier ste zaplatili zbytočne. A tí, ktorí predkladajú tieto žiadosti, keď nesmú mať žiadne vzťahy k pôvodnej krajine, no a potom tieto poplatky z roku 2013, momentálne je to 65 libier na osobu, a okrem toho títo predkladatelia žiadosti musia predložiť akýkoľvek dokument, ktorý, a ktorý sa okazuje diplo, e, problematicky, musia mať historický dôkaz a v roku 2008 sa vtedy ne, neplatilo za takéto žiadosti nič a vtedy mali tieto 13 13 strán, takže naozaj momentálne je to veľmi komplik- eh, komplikované a tieto administratívne postupy sú veľmi komplikované a toto je neproporčný eh, zásah do, do práv týchto občanov a my si myslíme, že tu sú jasné a signifikantné zmeny, ktoré by mohli zmeniť súčasný e, systém. Keď sa pozrieme na e, Írsko, ktorý je porovnateľov krajinom, tam je 4,5 polstranová žiadosť aj zadarmo. A tiež je dôležité, že nepo, nepožadujú žiadne pôvodné e, doklady. E, takže stačí napríklad, stačí napríklad pás alebo no, občiansky preukaz a to stačí. A aj Veľká Británia by mohla zvoliť takýto prístup. A potom jún 2011, kedy vláda Spojeného kráľovstva vyžadovala toto zdravotné poistenie pre všetkých občanov, ktorí chcú trvalý pobyt a E, títo občania nemajú takýto dobrý prístup k tomuto zdravotnému poisteniu, takže v roku 2011 Európska e, komisia spustila konanie pre porušenie e, voči Veľkej Británii, ale je to, spôsobuje to ťažkosti, pretože títo občania nemajú takéto poistenie a teraz sú v zraniteľnej situácii a týka sa to pre nich, týka sa to ich a ich rodinných príslušníkov a všetkých občanov, ktorí sa zdržiavajú vo Veľkej Británii. A títo občania, alebo ich partneri, alebo potom aj tí, ktorí poskytujú starostlivosť, všetky tie, všetci títo občania e, sú považovaní za tí, na ktorých sa vzťahujú tieto práva e, zo zmluvy a teda sa to týka všetkých týchto občanov, ktorí sú v zraniteľnej situácii a o ktorých sa Spojené kráľovstvo nestará a teda týto, títo sa všetkých týkajú aj tieto poplatky a to sú presne tí ľudia, ktorí sú v tej tejto zraniteľnej situácii, o ktorých by sme sa mali starať. A tí ľudia, ktorých e, predstavujem ja, tí nemajú dobrú vyjednávajúcu pozíciu a no, ktorí sa nemôžu zúčastniť týchto rokovaní, ale ich sa týchto rokovania budú veľmi týkať. Takže toto by malo umožniť e, tieto práva všetkým, ktorých sa to dotýka. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, naozaj otvorme mysle a vstúpme do tejto diskusie, ale keď vidím, koľko máme bodov na prerokovanie, eh, snažte sa byť veľmi presný, veľmi stručný, pretože naozaj musíme skončiť 12.30 a máme veľmi veľa petícií k tejto istej témy sa týka aj 111, takže to ponecháme otvorené, ale prosím, teraz k tejto prvej tematike pani Anderson a potom pani Spinelli. Ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať a poďakovať za tú príležitosť, že máme možnosť sa k tomu dnes vyjadrovať. Ja som zo Severného Írska poslankyňa a ja by som sa chcela vyjadriť k sekcie 6. To sa týka predovšetkým írskych občanov. Um, spomínam si na veľmi veľa záležitostí, ale nie na toto, lebo to je nová záležitosť a konkrétne ma zaujíma najmä pre nás článok 3.5 a článok 8 ktorý umožňuje e, mimoriadne vzťahy a článok 9 a 10 a v, pokiaľ ide o občanov, keď ste hovorili aj o tom, že Európsky súdny zdvor rozhodol, že členské štáty môžu sa odkloniť od, týchto, od tohto práva, hlasovacieho práva, volebného práva. Um, niektoré záležitosti, ktoré sa týkajú Severného Írska, možno, že by sme sa mali zamerať na práva občanov. Ja e, mám len írsky pas. To je môj jediný dokument, jediný cestovný dokument, to je írsky pas. A Mám môj vlastný írsky pás a mnoha, mnoho írskych občanov Severného Írska uh, vedia, že aj keď sa na nás ešte uplatňuje eh, jurisdikcia Veľkej Británie, ale keď príde eh, k Brexitu, napriek tomu, že existujú dohody, my budeme v zraniteľnej situácii, čiže čo je problematické, čo je možné a čo je nutné, pokiaľ ide o zmenu týchto protokolov. Takže tu hovoríme o tom, aby boli zabezpečené naše práva, pretože ja ako občianka Írka, e, e, ktorá má len írsky pas a teda mám tieto práva a ja chcem ubezpečiť našich občanov, e, ktorých nás je vyše milióna na severe. My sme všetci e, vlastne zajacami tejto situácie a Nemôžeme, teda, teda toto je tá írska, tie írske špecifika a írska otázka. Ďakujem veľmi pekne, pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade pani profesorke spaventa. Ďakujem veľmi pekne predkladateľom petícií. Ukazuje sa, že petície sa stávajú zásadným elementom nadchádzajúcich rokovaní. Chcela by som sa spýtať pani profesorky, Treba sa prizrieť na viaceré možnosti aj z pohľadu časového hľadiska a nevylúčoval, ne, nevylúčovať možnosť, že sa nám nepodarí počas toho krátkeho času dopracovať sa k dohode. Myslím si, že e, vieme, aká je situácia a aj v samotnej politike britskej a bude treba možno takú prechodnú dohodu, aby sme sa vyhli tomu, že v závere skončíme s prázdnymi rukami. E, o čo ide v takomto prechodnom nastanovení? Ja sa chcem spýtať, ako sa uplatňuje európska legislatíva e, ja tu chcem podporiť to, aby sme naozaj bojovali za tú možnosť prechodného obdobia a pretože je nesmierne dôležité ochraniť všetky práva, nakoľko je tu riziko, a preto ja, ja som za to, aby to prechodné obdobie, aby to prechodné nastavenie podliehalo európskemu právu, európskej legislatíve. Vieme, že nemáme e, judikatúru, ale veľmi ma zaujalo aj to, čo ste povedali k definícii pracovníkov ak tomu rozumiem správne, tak už je pomerne rozvinutá táto definícia v európskej legislatíve, preto preto, e, ale teda viem, že v Spojenom kráľovstve až tak rozpracovaná táto definícia nie je v rámci legislatívy. E, britská vláda oznámila, že spustia proces registrácie európskych občanov, tých troch miliónov EÚ občanov, ktorí pobývajú v Spojenom kráľovstve. No a ja by som chcela vedieť, či naozaj existuje problém e, alebo teda či, či to má nejaký, alebo ja som tomu totiž porozumela tak, že tento proces registrácie nedáva dostatok záruk a e, mnohí sa potom e, registrovať neplánujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, nemáme dosť času. E, Ja som e, chcel e, povedať niečo presnejšie o petícii, ktorú tu prezentovali dvaja predrečníci. Ehm, pokiaľ ide o tie predchádzajúce diskusie týkajúce sa problému postavenia európskych občanov v Spojenom kráľovstve a Britov v Európe, ako o tom hovorila pani profesorka, ako, pretože nemôžeme hovoriť podrobnejšie, chcel by som predložiť jeden návrh. A to, aby parlament vypracoval uznesenie, ktoré by sa sústreďovalo na práva európskych európskych občanov, ktorí e, majú pobyt v Spojenom kráľovstve. E, e, tie petície, ktoré boli predložené, sa väčšinou sústreďujú na rešpektovanie základných slobod európskych občanov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve a ktorí sa cítia byť ohrození v súčasnosti a nie až, teda nie teraz, ale od roku 2019. Preto si myslím, že by sme mali urychlenie E, vypracovať a prijať takéto uznesenie. after the summer break on behalf of the European Parliament. Okay, Mrs. Curtin-Darling. Thanks very much. Um, Uh, a, a uh, uh, len niekoľko vecí týkajúce sa, a nechcem opakovať tie veci, ktoré tu už boli povedané. Uh, Danuta povedala niečo veľmi dôležité. Často hovoríme o právach občanov EÚ, ale v zásade ide o ľudské práva. A tu naozaj sa to týka mnohých ľudí. Napríklad aj mňa. Môj manžel je Belgičan a nie celkom jasné, v ktorej krajine sa my ako rodina budeme môcť v budúcnosti zdržiavať. A to sa týka mnohých ďalších ľudí eh, v EÚ. Boli to práva EÚ, ktoré sme mali, ktoré sme plne využívali a teraz mám pocit, že nám bol, eh, boli podložené polena pod nohy a eh, je skutočne polutovania hodné, že Spojené kráľstvo neurobilo hneď po referende rozhodnutie jednostranne ľuďom poskytnúť istotu o ich životoch, pretože je veľmi nespravodlivé používať ľudí ako eh, nejakých pešiakov pri týchto vy, vyjednávaniach. Myslím si, že je to skutočne skutočne hamba, že Británia nezaujala jednoznačný postoj k občanom EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve máme ako výbor pre petície rozhodovať o petíciách, ale ja by som chcela uh, uh povedať niečo o štúdii profesorky, ktorá nám bola dnes predložená. Je to úžasná a vynikajúca, veľmi podrobná správa, ktorá je však aj dosť desivá, pretože poskytuje akýsi kafkovský pohľad na postavenie týchto osôb, pretože tu ide o veľmi um, rôznorodé kompromisy. A preto by sme e, chceli e, poďakovať e, tým, čo vypracovali túto štúdiu, ale pani Hübner bude teraz v, stredo, v strede deja, ktorý sa bude zameriavať na práva e, občanov v súvislosti s Brexitom a tu zohráva parlament veľmi dôležitú úlohu. Druhá vec. Odporúčala by som, je to síce procesná záležitosť, ale myslím, že parlament by mal poslať list britskej vláde, v ktorom by zdôraznil ťažkosti, ktorým sú z procesného hľadiska vystavené osoby e, pri, e, v súvislosti s ich právom na pobyt. Výbor pre petície by mal teda prihľadnúť na tieto petície podané e, občanmi e, Spojeného kráľovstva a malo by sa o nich rozhodovať paralelne s rokovaniami o Brexite. Takže dúfam, že hovorím aj v mene kolegov z Británie e, a britských poslancov a chcel by, chcela by som predkladateľom pozície E, petície povedať, že skutočne ľutujem, že ste sa dostali do tejto e, pozície. E, ďakujem. Nie často sa stáva, ale stalo sa dnes, že vám zaceliskali kolegovia z EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj našim predkladateľom. Ja Eh, eh, ich poznám už, pretože sme spolu spolupracovali, či už virtuálne, alebo teraz, teraz osobne setli sme sa v Londýne. Eh, takže, takže ja, ich, ich práca je naozaj príkladom toho, čo sa dá urobiť v rámci petícií. Um, ja si myslím, že e, naši občania majú problémy, majú neistoty a tak ďalej. E, a Teraz, eh, keď uplynie vlastne už rok od eh, referenda o Brexite a pripravujeme správu o občianstve, ktorá sa robí každé tri roky a, je, a eh, Brexit teda bude zastávať veľké miesto v tejto správe a ja by som chcela pripomenúť, že okrem straty dôvery osôb, ktoré žijú v Spojenom kráľovstve, či už Európanov alebo samotných Britov, veľa z nich stratilo dôveru dôveru vo, vo, vo svoju vládu. E, myslím si, že pri, myslím si, že to, čo robia európske inštitúcie, je veľmi dôležité, snahu o, o vybud- opätovné vybudovanie dôvery a tak ďalej. Čiže um, myslím si, že to preukazuje aj eh, posolstvo, preukazujú aj posolstva európskych inštitúcií. Eh, eh, Citizens First nie je sloganom, ale je to niečo skutočné a budeme sa o to zasadzovať. Um, pracujeme naozaj koordinovaným spôsobom s ostatnými výbormi a zdá sa mi, že táto práca počas rokovaní bude zastávať zásadnú úlohu, aby sme uzatvorili kapitolu o právach občanov. A ja som e, veľmi rada, že sa počas uplynulých dní aj mnohí politickí lídry vyslovili za e, takéto niečo. Um, Brexit e, nie je... Nie, ten, je zrejme, že Brexit e, sa realizovať bude a Nedávno nemecký minister financí, francúzsky premiér a samotný vyjednávač, potom pán Verhofstadt a pán Timmermans hovorili o tom, že ak, chce, ak si to chce Spojené kráľovstvo um, rozmyslieť, tak um, môže, ale chcela som poďakovať za vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Beatrice. Eh, na... Eh, ďakujem, Beatriz. A teraz eh, dávam slovo pani Scott Tarpu. veľmi, veľmi stručne z iného výboru, ale na rovnakú tému. Ďakujem. E, ďakujem za slovo. Chcela by som povedať, že včera som sa zúčastnila prezentácie niektorých e, e, právnikov z Swanson, Swanson University z Walesu. Predložili svoju správu a tieto správe hovoria o tom, aké je ich právne stanovisko k postaveniu občanov EU v Británii a naopak podľa Viedenského dohovoru. Boli vyjadrené rôzne právne názory, ale prevažuje právne stanovisko, ktoré je veľmi užitočné a podľa neho skôr, než sa osoba narodila pred uh, vystúpením Británie z EÚ, to znamená pred 29. marcom 2019, tak má e, každá osoba nárok na silnú právnu ochranu podľa práva EÚ. Áno, musíme si to pozrieť. Bolo by dobre, keby ste nám túto informáciu poskytli aj písomne. Pán Jar. Veľmi pekne ďakujem. Možno, že by som mohol začať tak, že by som si žil, želal, aby sme dnešné stretnutie priamo prenášali e, britskej vláde, aby to bolo jasné, pretože pri Brexite nebude víťaza. To musíme konštatovať už teraz. Momentálne organizujeme to, aby tie straty boli čo najnižšie. Momentálne teda sa snažíme tieto tieto straty držať čo najnižšie. Máme toho veľmi veľa. Sú to obchodné vzťahy, je to zahraničný obchod, je to vnútorná, je to zahraničná politika. Ale čo ma najviac hnievá, nemali by sme ľudské práva brať ako vyjednávací program, takže naozaj sa pozrime na status quo, pozrime sa do dejín, pretože tie, pri, tie problémy, ktoré máme teraz, títo ľudia verili v myšlienku Európskej únie a to nesmieme zase rozbiť. Preto som tlieskal. Toto je dôležité. E, ľudské práva nesmú byť predmetom rokovania alebo tým vyjednávacím ESOM. A toto by sme mali povedať vláde eh, Británie a preto by sme to mali priamo prenášať. Mali by sme sa v Európskej, tuto v Európskej únii sa nad tým zamýšľame viac ako tá eh, britská stránka, teda myslím tým eh, tie vládnúce strany a vládnúce osoby a to je trošku naozaj nepríjemné. Vy ste to povedali, ale možno, že z časových dôvodov mohli by ste sa trošku aj venovať vzťahom Írska, Severného Írska, Británia, Írsko. A vš- toto je naozaj špecifikum. Írsko bude členom Európskej únie. A ako to bude fungovať? Budeme tu mať ešte nejakú extra zónu hospodárskú, alebo ako to bude fungovať? Ďakujem. A teraz eh, vraciam slovo profesorke Spaven Kristovej, aby mohla odpovedať na niektoré z položených otázok a potom prejdeme k vypočutiu si ďalšej petície. Ďakujem. E, ďakujem aj za tie otázky e, pokiaľ, najprv by som sa chcela zaoberať tou e, írskou otázkou. Ehm, Situácia Írov to je skutočne vec, ktorá vyvoláva obavy tak pre osoby žijúce v Severnom Írsku, ako aj pre Írsku republiku. Žiaľ, vláda Spojeného kráľovstva tomu doteraz nevenovala veľkú pozornosť. E, Írska republika nie je súčasťou šengenskej dohody, to znamená, že môže mať svoje vlastné vízové e, usporiadanie e, s Spojeným kráľovstvom a Írska republika je chránená týmto protokolom podpísaným so Spojeným kráľovstvom. Toto bude pokračovať a pokiaľ viem, tá politická vôľa existuje. Skutočný problém týkajúci sa Severného Írska a Írska je z časti ten problém írskych občanov v Severnom Írsku, e, ale, ale v zásade ide o ochranu, ktorý v súčasnosti Írska republika poskytuje britským občanom a naopak. Naopak, táto je širšia, než je ochrana, ktorú poskytuje iným občanom EÚ. A mohlo by to byť problémom v tom momente, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, nastane riziko, že niekto by to mohol um, predložiť eh, ako problém a že by tu mohli nastať problémy pre tento vzájomný vzťah. Dúfam, že vzťah medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom bude e, prerokovaný a že sa ustanoví aj na úrovni E, zmluvy, ako je napríklad protokol k zmluve, aby sa predišlo problémom v budúcnosti. E, pán Spinelli. Pani Spinelli sa e, spýtala, čo sa udeje, ak sa nám nepodarí vyrokovať za tie dva roky, alebo teda ešte menej dokonca, um, Eh, prechodnú dohodu. Nuž eh, bude treba prejaviť, eh, bude treba, aby Spojené kráľovstvo prejavilo dobrú vôľu, pretože tá prechodná dohoda bude platiť, alebo bude existovať, keď si ju bude želať aj Spojené kráľovstvo. Ale ak sa oni rozhodnú, a ja dúfam teda, že väčšina, že teda ak, ak, ak sa rozhodnú, že, že, že pristúpia, že proste odídu bez dohody, tak ani toto nebude platiť. A, um, a tá dohoda sa začne uplatňovať od momentu, kedy vystúpia. Ale to neznamená, že britské súdy by nechceli chrániť občanov, pretože uh, Európsky dohovor o ľudských práv mm, platí aj naďalej a Nevylučuje sa, podľa môjho názoru, že, e, by aj, že národné súdy že sa teda národné súdy rozhodnú e, v tejto otázke pojednávať. Čiže občan, ktorý je v Spojenom kráľovstve, teraz, keď platí e, európska legislatíva, je, je, ním, je ním krytý a po po, po Brexite budú interpretovať tieto normy e, národné súdy a e, ten britský e, justičný systém to podľa mňa bude mať na pamäti a definícia pracovníka v Spojenom kráľovstve, teda teraz sa uplatňujú tieto predpoklady a myslím si, že to je 20 hodín za týždeň alebo také niečo teda, a sú tam teda tie minimálne požiadavky na zárobok a nerada by som bola, aby, aby, aby, aby tu existoval dojem, že Spojené kráľovstvo mm, je, je, vytvára problémy. My sme sa venovali viacerým krajinám, ale viac ako polovica z nich nerešpektoval judikatúru súdneho dvora. Čiže ak v momente, keď bude existovať, alebo keď bude na stole, alebo teda dúfame, že bude dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. A na to je veľmi dôležité, aby Spojené kráľovstvo akceptovalo zapracovanie definíciu pracovníka, ale aby tak učinili aj ostatné krajiny. Taliansko, Švedsko už ktorákoľvek krajina, všetky tak musia urobiť. Nemyslíme si, že len Spojené kráľovstvo. A z perspektívy byrokracie, nuž, e, myslím, myslím si, že tá situácia je trošku paradoxná, e, že tá situácia je trošku taká paradoxná. Um, uh, tam, tam s tou registráciou to je, to je trošku také zapeklité, čiže uh, pokiaľ Um, okrem toho, niekto tu hovoril o uplatňovaní charty základných práv. Toto je oblasť, kde, o ktorej uvažujeme mnohí a nie je celkom jasné, akým spôsobom sa to bude uplatňovať. Ehm, boli tu, bol tu predložený návrh, aby sa e, Spojenému kráľovstvu napísal list týkajúci sa procesných otázok. Bolo by to zrejme vítané, lebo mnohí uh, Právnici vrátane mňa si myslia, že súčasná legislatíva o trvalom pobyte je úplne v súlade s e, európskym právom a e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora by mohlo byť prijaté, aby sa e, zastavilo uplatňovanie byrokratického postoja, ale myslím, že nikto z nás si nemyslí, že žiadosť o um, že e, žiadosť o udelenie e, povolenia na trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve je v úplnom súlade s e, smernicou 2438. Ďakujem za tieto informácie, ktoré sú užitočné. Ďakujem, pani profesorka. A teraz je najvyšší čas, aby sme prešli k druhej časti, a to je budúcnosť e, občanov e, Spojeného kráľovstva. A ja by som tu chcela zdôrazniť petíciu e, A40 alebo 843 a petíciu 528 boli podané britskými občanmi, tí predkladatelia nie sú prítomní to ešte sa týka petície 846, eh, podali ju Duncan Parker, ktorý takisto nie je prítomný, ale ďalšia petícia, to je petícia číslo 803, eh, takisto eh, ju podhal britský občan, ktorý tu nie je prítomný. Máme tu však prítomných dvoch predkladateľov, ktorí súhlasia s tým, že vystúpia popoludní. Je to petícia 790 a petícia 842 e, Eh, to sú petície, ktorých predkladatelia sú ochotné vystúpiť po mm, obedňajšej prestávke, aby ste mali dostatočný priestor na to reagovať a aby tu bola aj lepšia účasť, pretože viacerí kolegovia už zrejme odišli na obedňajšiu prestávku. Item 24, which is Bod 24, 387, Viona Godfrey za e, koalíciu Briti v Európe o zabezpečenie práv v Spojenom kráľovstve a v Európe po Brexite. Um, Jane Golding je, uh, pred, je predsedničkou tejto iniciatívy a myslím, že pred obedom by sme sa mohli do toho ešte pustiť. Ak, ak ste ochotná sa teda ujať slova, tak myslím, že môžeme sa do tohto bodu s vervou pustiť. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme aj za príležitosť odprezentovať dnes našu petíciu pred vašim výborom za našu koalíciu britských občanov, v Európe. A zároveň by som poďakovala aj pani profesorke Spaventa za vynikajúcu prezentáciu British in Europe, e, to sú vlá, združuje 11, 11 e, združení občanov. Pracujeme úzko s, so so, so, so skupinou európskych občanov v Spojenom kráľovstve a ide nám o to, aby, aby zostali zaručené práva európskych a britských občanov na oboch stranách e, kanála. E, našim cieľom je zabezpečiť, aby neexistovalo žiadne retrospektívne a negatívne uplatňovanie pravidiel európski občania a britskí občania sa presťahovali do inej členskej krajiny, spoliehali sa na práva EÚ, najmä na právo voľného pohybu. Všetci mali legitímne očakávania, že budú môcť naďalej pobývať a uplatňovať tieto svoje práva počas svojho života. Ide o otázku základnej spravodlivosti pre obe tieto skupiny. Kdekoľvek sa nachádzajú, tak sú v ťažkej situácii v nadväznosti na hlasovanie o Brexite a situácia s ich právami po Brexite nie je vôbec jasná. Žijú v obrovskej neistote už rok, nedokážu urobiť nejaké rozhodnutie v súvislosti so svojím súkromným životom, čiže sú v určitom váku, a sú medzi nimi aj zraniteľné osoby, e, dôchodcovia, má to negatívny vplyv na ich zdravie a tak ďalej. Nezabúdajme, že veľká väčšina týchto ľudí nemohlo hlasovať v referende o Brexite napriek priamemu dosahu, ktoré Brexit bude mať na ich život. Podľa nás by títo občania mali naďalej e, byť schopní e, požívať tieto práva tak ako tomu bolo, keď e, bola Británia v EÚ. E, právo na pobyt nestačí. E, tie práva, ktoré v súčasnosti majú, sú neoddeliteľné a ide o celý súbor práv, ktoré treba uplatňovať v krajine, kde v súčasnosti pobývajú. Iným slo, inými slovami, ide o všetky práva. Právo na prácu, či už e, pracujú, či už majú stále pracovnú zmluvu, alebo sú, alebo sú živnostníkmi. Právo na rovnaké zaobchádzanie, právo na uznanie kvalifikácie, právo sa pohybovať vo všetkých európskych krajinách bez toho, aby stratili niektoré zo svojich existujúcich práv. Právo na zdravotníckú starostlivosť, e, e, právo na sociálne dávky, právo pracovať v lokálnej Eh, právo na hlasovanie v lokálnych a európskych voľbách. Čiže napríklad eh, právo na pobyt eh, nemá nemá žiadny význam pre odborníka, ktorý, ktorý toto právo stratí, pretože ak sa nebudú ak mu nebude uznaná kvalifikácia, tak nemôže e, prevádzkovať svoj biznis. A to isté platí aj pre dôchodcov. Právo na pobyt e, pre nich nemá žiadny zmysel, keď už takýto dôchodca nemá právo na to, aby, aby e, právo na prístup k zdravotníckej starostlivosti. Keďže keďže pre nich nie je možné si zaplatiť e, súkromnú starostlivosť. Takže to sú také tie praktické ťažkosti. My sme lobovali o britskej vlády a my sme lobovali za to, aby sa neodoberali tieto práva občanom a snažili sme sa o, o to, aby zaručili práva pre pre e, týchto občanov na začiatku rokovaní o článku 50. Takisto sme žiadali o podobné aspekty. Um, um, spoločne aj s ostatnými organizáciami, keď sme sa stretli s pánom Barnie 28. marca, deň predtým, než bol aktivovaný článok 50. A stretli sme sa aj s Task Force pre článok 50. Stretli sme sa s poslancami a e, e, vystúpili sme aj na hearingu tu v parlamente v máji. A napísali sme aj listy, Eh, šéfom štátov a vlád, siedmých štátov a mm, načrtli sme im túto situáciu. Stretli sme sa aj s vládnymi predstaviteľmi a politikmi eh, Európskej 27. British in Europe víta eh, rokovacie usmernenia, ktoré prijala Rada 29. apríla. To je obrovský krok vpred pokiaľ ide o práva, ktoré chceme, aby zostali zaručené. Takisto vítame aj uznesenie Európskeho parlamentu k rokovaniam a vítame transparentnosť, s ktorou EÚ postupuje pri rokovaniach. Súhlasíme ďalej s pánom Barnier ehm, v tom, že ehm, všetci občania, ktorých sa to týka, by mali, e, byť, by mali mať právo na žitie svojho života, tak ako keby sa Brexit nikdy neudial. Preto, po, preto žiadame EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa pridržali týchto princípov počas rokovaní či už e, ide o e, európskych občanov v Británii alebo britských občanov v EÚ. My si myslíme, že pozícia e, v, usmerni- v rokovacích smerniciach je veľmi blízko našim princípom. Um, a my pripravíme aj dokument, ktorý zašleme onedlho európskym inštitúciám. Žiadame o vyrokovanie záruky, ktorá by mala byť vyrokovaná ako priorita na začiatku rokovaní a mal by byť čo najskôr potvrdená, aby občania mali istotu, aby mohli pokračovať, vo, aby mohli naďalej žiť e, tam, kde sa nachádzajú teraz. A toto by malo byť pri, súčasťou aj záverečnej dohody, ktorá bude výsledkom rokovaní, aby, nadobudla právnu, aby to nadobudlo právomoc v rámci medzinárodného práva. Ale bohužiaľ je tam aj jeden nedostatok. Obávame sa, čo sa udeje v prípade, ak sa žiadna dohoda v závere nedosiahne. A z tohto dôvodu si my sa, sa, sa, sa domnievame, že treba tieto práva osobitne zaručiť, aby tá záverečná dohoda, aby teda táto záruka nezávisela od záverečnej dohody a aby boli zaručené, aj keď, aj keď sa nedosiahne v závere dohoda. Myslíme si, že ale i tak budeme určitým vyjednávacím esom a nebudeme môcť skľudne spať treba naliehavo k tomu pristúpiť, e, či, či už dôjde k pod, či už e, e, Myslím si, že by sa to malo zaručiť čo najskôr a žiadame, aby nás Európsky parlament potvrdil, aby sa nám podarilo dosiahnuť tento cieľ, ktorý sme si vytýčili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Pochopiteľne to je, to je priorita, celé to podujatie je venované tomu, aby sme zozbierali osobné svedectvá a sme vám veľmi povďační. E, naozaj už nemáme čas, takže teraz poprosím e, veľmi stručne pán Ward. Ďakujem veľmi pekne e, za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme za vašu prácu, za, to, za všetko, čo robíte naozaj e, e, za uplynulý rok sa museli vzdať svojho života, aby ste bojovali za svoj život, tak povediať. A určite je veľmi dôležité, aby um, sa na tom ďalej pracovali, aby sme vám pomohli. Um, pracujeme na prioritnej otázke pre pána Tuska a e, ide o zagarantovanie týchto práv bez ohľadu na to, ako sa britská vláda rozhodne, že čo chcú vlastne urobiť. A snažíme sa o to, aby ľudia jednoducho neboli tým vyjednávacím žetonom, vyjednávajúcim, vyjednávacím esom. A treba urobiť správnu vec bez ohľadu na to, e, ako sa rozhodne britská vláda. Ja som len chcela povedať, že pracujem s Rogerom Casalesom a so všetkými ostatnými kolegami a táto prioritná otázka bola podpísaná 26 poslancami z rozličných skupín politických, z rozličných členských krajín a mm, do istého časového rámca musí pán Tusk odpovedať a potom sa to zverejní. Čiže ak chcete vedieť viac o tejto iniciatíve, a ja mám pocit, že um, všetci chceme vedieť čo najviac e, informácií a výbor pety samozrejme zohráva sa dôležitú úlohu, ale tých aktivít mimo tohto fóra prebieha e, viacero. Pani Hannibal? Honeywell. E, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prišli. Vidíte, že e, je tu zo pár e, britských poslancov. Je to pre nás vec, ktorú vnímame veľmi seriózne a E, určite sme, nechceli, aby sa to tak udialo, ale teraz sa zdá, že naozaj to ide cestou opustenia Európskej únie. Preto je dôležité, aby sme zali na seba zodpovednosť, aby sme sa ubezpečili, že európsky občania, ktorí žijú v EÚ a Briti, ktorí žijú, teda, ktorí žijú v Spojených kráľovstve, aby britskí občania, ktorí žijú v EÚ, aby nepocitili žiadnu zmenu. A vy viete, že ja zastupujem Londýn a samozrejme väčšina európskych občanov v Británii sú práve práve v Londýne. Preto si myslím, že e, my, londýnsky poslanci v parlamente Európskom, musíme naozaj e, máme naozaj obrovskú zodpovednosť. Nie ste nejakými vyjednávacími esami, ale týka sa to aj ekonomiky, pretože londýnska ekonomika sa naozaj spolieha na, na, vás, na vás všetkých a um, um, napríklad aj um, e, londýnsky starosta si je toho vedomý, čiže urobíme, čo je v našich silách, aby sme dosiahli úspech v závere. Ďakujem veľmi pekne ale len chcem povedať, že britské stále zastúpenie je medzi nami v miestnosti, čiže a som si istý, že zástupcovia britského zastúpenia si robia poctivo poznámky a samozrejme máte a dispozície našu štúdiu, aby ste ju potom mohli postúpiť kolegom a ďalším subjektom. Myslím, že môžeme uzatvoriť ráňajšie zasadnutie. Nie, nie. Ešte musíme prejsť ďalej. Chcela by som pokračovať 857. E, Pán Alan Bretman tu nie je na teraz. Samozrejme, my sme si poznamenali všetky petície 955 pani Kristýna Howells za britské združenie Coctopal France, pokiaľ ide o ochranu britských občanov, ktorí žijú v EÚ v prípade, že e, e, Británia vystúpi z EÚ. Pani Howell, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám umožnili odprezentovať našu petíciu. Už e, od predloženia našej petície pretieklo veľa vody pod mostom, ale napriek tomu Napriek tomu sa stále zasadzujeme o túto vec predchádzajúca konzervatívna britská vláda opakovane e, povedala, že nedá žiadne, žiad, že nedá žiadne záruky európskym občanom v UK, až než dostanú podobné záruky britskí občania v, e, v Európe. Mm, Ehm, my sme predložili petíciu v nadväznosti na referendum. Cieľom je chrániť e, záujmy e, britských občanov, ktorí žijú v oblasti Côte d'Opal v severnom Francúzsku. Pokiaľ ide o súčasný stav, pozíci, e, európsky pozičný dokument EÚ, kde sa hovorí o týchto správach sa hovorí o tejto otázke a je základom a je základom pre nadchádzajúci postup. Ale našim záujmom je teda samozrejme, my žijeme v Severnom Francúzsku, ale sme súčasťou oveľa širšieho obrazu pretože Briti žijú aj v iných e, v európskych krajinách. Týka sa to mnohých dôchodcov, alebo napríklad vo Fra- e, Napríklad e, vo Francúzsku sa to týka takisto dôchodcov, v UK sa to týka mnohých mladých odborníkov a tak ďalej. Ty teda, často keď sa ľudia obratili na britský parlament, eh, tak im nebola eh, venovaná veľká pozornosť. Pretože táto situácia, eh, táto situácia jednoducho vopred premyslená nebola. Zoberme si napríklad zdravotnícke zariadenia. Ehm, pre, pre, pre, pre, Britov, ktorí cestujú po Európe, ehm, títo môžu mať problémy. Napríklad pri, pri, pri, pri prístupe k zdravotníckej starostlivosti, alebo aj vo Francúzsku napríklad, tí, ktorí tam pobývajú, tak sa môžu stretávať v tomto smere s problémami. Pretože <clears throat> našim, našou hlavnou obavou, e, samozrejme, e, tých okolností veľmi veľa. Jednak ide teda o zdravotníckú starostlivosť, dočasnú a trvalú, práva občanov, právo na vlastne nehnuteľnosti, kvalifikácie, vzdelávanie, vrátanie Erasmu, um, zmrazenie dôchodkov, možnosť využívať bankové služby, um, právo na sociálne dávky, um, vodické preukazy, či práva na nejaké iné typy povolení, e, poplatky za e, mobilné telefóny, poštové poplatky, colné poplatky. My, my rozumieme e, tomu, že veľa, veľa z týchto vecí rozhodne britská jurisdikcia, ale nejakým spôsobom predstavujú súčasť toho balíčka, ktorý bude treba riešiť a kuť železo, zakiaľ je horúce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. 808. Petícia bude predmetom rokovaní po obede a 1330 od Jeffreyho Owena Steel Morgana prítomní nie sú. Zaberieme na vedomie petíciu. To je v zásade všetko, vážení kolegovia, pokiaľ ide o ranejšiu časť nášho zasadnutia. Takže Dúfam, že si dáte dobrý obed, lebo ste usilovne pracovali. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás, že ste nás poinformovali a že ste na, teraz sme ešte viac odhodlaní, odhodlanejší stať pri vás počas celého procesu. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme aj pani profesorke Spaventa, ktorá nám poskytla veľmi veľa užitočných informácií.